predseda. X, take your seat. Kolegyne, kolegové, poprosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať. So for all of you who want to vote today, Chcel by som vám teda pripomenúť, že keď chcete hlasovať, poprosím, aby ste sa usadili. A začali by sme menším oznámením. Poprosím vás, aby ste sa predtým usadili. So colleagues, one more, take this... Kolegyne, kolegovia, ešte raz vás prosím, aby ste sa usadili. Chceli by sme začať jedným oznámením. Toto oznámenie prenesiem v češtine. Poprosím vás, aby ste si dali sluchadla. Dnes si pripomíname 6. výročie teroristického útokov v londýnskej hromadnej doprave, pri ktorých prišlo o život 52 ľudí a približne 800 osôb bolo zranených. Pripomíname si a spomíname na to, čo sa udialo v Londýne 7. júla 2005. Je to udalosť, na ktorú nikdy nezabudneme. Práve dnes naše myšlienky patria rodinám a priateľom obetí teroristického útoku. Bombový útok v Londýne bol jedným z najhorších teroristických útokov, ktoré boli spáchané na európskej pôde – Dovolte, aby som páchateľom bombových útokov a teroristom odkázal nasledovné. Bez ohľadu na to, čo robíte, nedosiahnete to, čo sa snažíte dosiahnuť, lebo my si vážime skutočne každý ľudský život. Žiadny terorista. Žiadny terorista alebo teroristický útok nemôže nikdy ochromiť alebo zničiť našu vieru v základné hodnoty, ako sú základné ľudské práva. Terorizmus je útokom na nás všetkých, na skutočnú podstatu demokratickej spoločnosti, preto nie je nikdy odovniteľný. Európa bude vždy jednotná v boji proti akejkoľvek forme terorizmu. No a teraz by som vás chcel poprosiť o minútu ticha.